Good morning, uh, everybody. Welcome to our... Dobré ráno, vítajte na dnešnej schôdzi. Ako prvé si dáme to, čo sme včera vynechali, pretože sme tu mali pani komisárku a síce správy z predbiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaní a podujatí. Najskôr tu máme informácie ohľadom aktu prístupnosti prístupu a dávam slovo Mortenovi Lochegardovi. Ďakujem pani predsednička a ospravedlňujem sa, že som tu včera nebol. Ako vždy, problémy s premávkou, letisko a tak ďalej. Preto som nedošiel, teraz som tu. Ako ste správne poznamenali, absolvovali sme, nazval by som to, úspešný štart do rokovaní, pokiaľ ide o Európsky akt o prístupe 12. apríla Druhý trialóg to bol, ale bol to prvý, kde sme reálne začali rokovať. E, rozhodli sme sa začať tak pozvolna, nedať tam tie najspornejšie témy do programu. To bolo dobré, konštruktívny duch v rámci schôdze a zaznamenali sme dobrý pokrok. Konkrétne k jednotlivým bodom e, najskôr článok 12, pokiaľ ide o neprimerané zaťaženia a je principiálne. Náležitosti z pohľadu parlamentu sme naozaj eh, chceme sa, chceme sa ubezpečiť, aby eh, nebola tam doložka o neuplatňovaní, pre, aby spoločnosti nemohli neuplatňovať túto smernicu. Partnery v rokovaní súhlasili, že podporia nový tzv., teda novú tzv. prílohu 4 rady za predpokladov, že ľudia s funkčnými obmedzeniami, konec citácie, by mali byť zahrnutí do výpočtu tzv. neprimeranej záťaže. I malo by byť jednoznačné a jasné, že poskytovateľia alebo podnikatelia by mali vždy vynaložiť maximum na to, aby e, tovar, produkt spravili čo najprístupnejším. To je myšlienka, ktorú chce parlament zachovať. A myslím si, že to zohľadnili aj naši partnery rokovací. Po druhé články 13-14, pokiaľ ide o normy a súčasné technické špecifikácie, podľa mňa nemôžeme a nemali by sme obchádzať projem, proces normológie, pardon, normalizácie. Čiže to by mala byť prvá časť tohto postupu a mali by sme na základe toho vypracovať nejaké normy a toto by sme mali jasne komunikovať svoje na komisiu aj na radu. Stanovisko parlamentu, ako som povedal, je veľmi jasné. Vo výnimočných prípadoch by možno dávalo zmysel e, mať technické špecifikácie namiesto nejakej normy, ale nikdy by to nemalo byť biankošek pre komisiu. Ak otvoríme priestor pre technické špecifikácie, tak by to mal byť uzavretý zoznam, ale tie špecifikácie, kde by to bolo možné, by mali byť uvedené. V prípade, že sa norma ukáže byť nedostačujúca, tak by sme mohli akceptovať technické špecifikácie a to myslím si, že si osvojili aj účastníci a pozerali sme sa na nejaké možné kompromisy. E, nakoniec, aby sme sa ubezpečili, že parlament bude mať slovo pri príjmaní technických špecifikácií, mali by byť príjmané avšak formou e, delegovaných aktov a nevykonávacích, vykonávacích, ako navrhla komisia. A to samozrejme je stará klasická diskusia, ktorá prebieha s komisiou. Je to ale pre nás tiež dôležitá vec aby to bolo jasné. A tretia, nakoniec, teda úplne naposledy, mali sme prílohu, nediskutovali sme o obsahu prílohy 1, len o štruktúre. Rada eh, nanovo formulovala prílohu komisie v snahe urobiť ju jednoznačnejšou, tak aby sa to dalo uplatňovať. Myslím, že to eh, bolo úspešné a preto sme sa so zaujímavom pozerali na takúto prílohu, ktorú vypracovali na úrovni rady a my sme sa v rámci rokovacieho týmu dohodli, že by sme mohli ísť týmto smerom. Najskôr by tam mali byť e, nielen technické požiadavky, ale aj e, funkčné požiadavky. A tu sa vraciame aj k tej internej diskusii ohľadom tohoto, kde sme, myslím, našli priateľný kompromis. Ďalej by tam mali byť e, povinné technické požiadavky, nielen príklady. Aj to je súčasť nášho mhm. kompromisu v tejto snemovni, predpokladám. Jasne som povedal, že nemáme dohodu ešte v týchto bodoch a vyhrazujeme si právo vrátiť sa späť k pôvodnému návrhu v prípade, že rada ne, si neosvojí takúto pozíciu. E, pokiaľ ide o všetky tieto veci, tak technický tým, e, technické týmy veľmi intenzívne pracujú. E, zaznamenali sme dostatočný pokrok, veci nie sú však uzavreté. Predpokladáme, že sa tak bude v ďalšom trialógu 15. maja. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem pekne, môžeme prejsť k ďalšej správe stanovenie pravidiel o sprístupnení na trhu hnojiv s C označením pán Turkanu, spravodajca, nech sa páči. Príjemné ráno, pani predsednička, drahé kolegyne, kolegovia. Pokiaľ ide o trialog eh, ohľadom hnojiv, Najskôr sme si vymenili názory, pokiaľ ide o tie vstupy. Dohodli sme sa, že v každom dialogu treba postupovať tak, aby patrične bola zohľadnená náročnosť témy. Je to e, téma, kde máme výlučnú pôsobnosť. E, tak sme to spomenuli aj v súvislosti s e, výstupom pani spravodajkyne, pani Gardiny. Druhá vec, e, spolu s radou sme pozmeňujúce návrhy diskutovali a potom 16. marca sme to dali na koreper. Rada v rámci trilógu prijala tieto veci. Osobitný zreteľ sme kládli na preskúmanie konformity, pokiaľ ide o podmienky, ktoré sa vzťahujú na odvetvie, aké kritéria treba uplatňovať, pokiaľ ide o hodnotenie týchto podkategórií. Rada tvrdí, že komisia by to mala stanovať formou delegovaných aktov. My sme sa dohodli, že ešte treba dodatočne diskutovať pri týchto aspektoch, aj v súvislosti s návrhom rady ako takým celkovo. Predpokladá sa uskutočnenie rokovaní na technickej úrovni sa týmto účelom. Tretí trialog prebehne v máji, asi 23. aby som bol presný. Ďakujem pekne. Um, Ďakujem pekne. A teraz informácie ohľadom spisu o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie informácií, pomoci a služieb riešenia problémov. Pani Mici je spravodajkyňa, nemôže tu byť, poprosila ma, aby som vystúpila v jej mene, aby som vás informovala. 20. marca prvý prieskumný predbežný trialog sa uskutočnil včera sa uskutočnil druhý trialog. Medzi témami, ktoré boli diskutované, e, bol meno, logo a označenie kvality tejto brány, všetky ustanovenia, ktoré sa týkajú delegovania právomoci, používanie jazykov a náklady s tým spojené a takisto cezhraničný prístup online k týmto postupom úmyslom oboch spoluzákonodarcov je pokúsiť sa uzavrieť tento spis ešte počas bulharského predsedníctva. To by bolo dobré. Ďalej sú tu informácie o misii, na ktorú vycestoval náš, náš výbor, naša delegácia do Florencie na začiatku apríla boli sme piati, Ako my, Andrea Švab, Nikola Danti, pán Selimovič, ja. Veľmi zaujímavá, zaujímavá misia. Delegácia sa sústredila na dopad, a teda aj na nariadenie ohľadom kolaboratívnej ekonomiky ďalej balíček o tovaroch a takisto colné riadenie kontrol, eh, pokiaľ ide o boj proti podvodom, podvodným produktom. Eh, na záver misie sme navštívili Európsky inštitút vo Florencii a takisto sme absolvovali seminár o geoblockingu, o úlohe platformiem a digitálnom, digitálnom vnútornom trhu, ako aj otázka odškodnenia alebo kompenzácií Nebudem prechádzať celým programom, ktorý sme tam mali, bolo to zaujímavé, veľa sme sa naučili a myslím, že je veľmi užitočné e, tie vstupy zo Florencie využívať aj počas diskusie o týchto témach na našom výbore. To znamená, že môžeme prejsť k prvému spisu dnes ráno, dnešnej ranej časti a to je návrh stanoviska o celoeurópskych produktoch osobných dôchodkov. Pani Kolín Lanian je spravodajka, nech sa páči. Ja, verehrte Frau Vorsitzende, lieb... Vážená pani predsednička, drahé kolegyne, kolegovia, dnes by som rada predstavila môj návrh správy ohľadom PEP, e pred eh, začiatkom práce na tejto správy, tak som eh, spolu s Vibrom Kont eh, bojovala za, tento, za túto vec podľa článku 55. To mnohé veci, ktoré sa týkajú PEPSu, veci, ktoré sa týkajú ochrany spotrebiteľa, preto spadajú do pôsobnosti IMCO. Bohužiaľ, konferencia predsedov výborov to zamietla viac ako 100 pozmeňujúcich návrhov som predložila, tie nebudem teraz podrobne predstavovať samozrejme niektoré veci na úvod. Vyslovene vítam iniciatívu komisia pre, komisie pre takýto produkt osobného dôchodku, osobného dôchodkového zabezpečenia, aby sme občanov nabadali k tomu, aby prijali opatrenia smerom k svojmu dôchodkovému zabezpečeniu z pohľadu demografických nedostatkov, demografickej medzery. Je skutočne v záujme mať taký systém, ktorý bude priaznivý z pohľadu systémov rozpočtov a daní v jednotlivých štátoch. To platí predovšetkým pre mladú generáciu a ľudí s nízkymi príjmami. Tých treba nabadať k tomu, aby sa zabezpečili dôchodkov aj v treťom pilieri. V tejto chvíli neexistuje žiadny vnútorný trh, pokiaľ ide o súkromné dôchodkové poistenie. V niektorých členských štátoch v súčasnosti takmer žiadne alebo len malé obmedzené štruktúry zabezpečenia existujú a existujúce národné trhy sú výrazne fragmentované. Nie je možné produkt alebo poistenie prenášať medzi štátmi alebo uzatvárať dôchodkové poistenie v iných členských štátoch a získavať zároveň aj nejaké daňové zvýhodnenia táto situácia by sa dala riešiť štandardizovaným produktom dôchodkového poistenia paneurópskeho, celoeurópskeho. Ten návrh je proporcionálny, aj keď trhy, pokiaľ ide o takéto dôchodkové poistenie, podliehajú národným pravidlám. V prípade nejakých prekážok nejakých prekážok na úrovni niektorého členského štátu by nemohol iný členský štát namietať a musel by poskytovať takéto produkty. Toto sú produkty dôchodkového zabezpečenia, je možné ich e, efektívne naplňať len v prípade, že tu bude stanovené pravidlo vyplácania istej sumy ešte pred e, umrtím, teda každoročne. Cieľom je jednoduchý, bezpečný, transparentný, užívateľsky priateľný, predvydateľný produkt dôchodkového zabezpečenia. Nevyhnutný predpoklad, nevyhnutný predpoklad pre PEP e je podpora členských štátov, pretože len oni môžu pre PEP produkt zabezpečiť e, také daňové zaobchádzanie, ktoré platí aj pre porovnateľné národné produkty. Len keď budú vytvorené takéto podmienky, tak len vtedy myšlienka takéhoto produktu dôchodkového poistenia bude naplnená. Pozmeňujúce návrhy, ktoré prezentujem, zohrávajú práve túto, e, pardon, zohľadňujú práve takúto myšlienku, takúto pohnutku. Myslím si, že len vtedy dokážeme zabezpečiť hospodárskú súťaž a existujúci trh s, s takýmito produktami dôchodkového poistenia, ak vytvoríme nové štruktúry. Vítam ambiciózny cieľ poskytovania takéhoto produktu na úrovni všetkých členských štátov, takéhoto súkromného dôchodkového poistenia. Zdá sa však, že ten rámec je príliš úzky v tejto chvíli, preto by sme mali tie compartments e, rozširovať na 5 rokov Ekon, pokiaľ ide o časový rámec otvorený a komisia chce 3 roky, rada má tendenciu ísť e, cestou 10 rokov. Ja som za to, aby boli partnerstva v oblasti kompartment, tak povediac, ktoré budú mm, poskytovať takéto produkty v rámci všetkých členských štátov. To znamená, že to je e, veľká výzva aj z pohľadu poskytovateľov. Je preto nevyhnutné, aby to bola spolupráca z pohľadu poskytovateľov dôchodkového poistenia cezhraničného charakteru, tak aby tam boli aj malé a stredné podnikateľské štruktúry. Som presvedčená, že dobrovoľný, jednoduchý, bezpečný, transparentný postup poisťovania dôchodkov tak e, je nevyhnutný. Preto vítam štandardnú možnosť komisie. Každý poskytovateľ by mal v rámci svojho investičného portfólia poskytovať aj takú štandardnú možnosť. E, tam je ale nevyhnutné, aby minimálne tie zaplatené príspevky, vrátanie nákladov a poplatkov boli spätne vyplatené, vyplácané potom pri vyplácaní dôchodku. Tu chcem pripomenúť, že ide o produkt dôchodkového poistenia, nejde o ľubovoľný produkt investovania e, malo by byť možné uzatvárať takéto zmluvy aj bez nejakého poradenstva. Mnohí spotrebitelia nedisponujú znalosťami na to, aby dokázali príjmať rozhodnutia vo finančnej oblasti. Na to, aby stále ale dokázali sa rozhodovať informovane, je nevyhnutné zaviesť tzv. rozhodovací strom. Je to tzv. strom, ktorý má EIOPA pripravovať a, a pomocou takéhoto, takéto alebo takéhoto stromu by sa malo posúdiť, či vo všeobecnosti rozhodnutie o takomto produkte je správne a spolahlivé z pohľadu klienta. Samozrejme, zákazník by mal mať jasno v tom, aké sú rozdiely v jednotlivých produktoch, aby sa dokázal rozhodovať informovanie. Chcem ďalej zabezpečiť, aby tento PEP e produkt sa nebol ponúkaný len poisťovňami, respektíve správcami aktív, ale všetkými poskytovateľmi, ktorí naplnia podmienky smernice. Aby sme to uľahčili, navrhujem vytváranie produktových partnerstiev, aby mohli napríklad správcovia aktív e, poskytovať aj takýto typ produktu, e, ktorý bude mať istú, istý životný cyklus, istú trvácnosť. No, minimálne v štandardnej možnosti by mala byť e, predpokladané vyplácanie, vyplácanie tej anuity. 30% by sa dalo vyplácať na začiatku, ďalšie produkty, ktoré nemajú takúto podmienku, tak by mali dávať väčší priestor na modality vyplácania spornej sumy. Veľmi dôležitý aspekt z pohľadu úspešnosti PEP e je podpora členských štátov, pretože len tieto členské štáty e, môžu pre takýto produkt e, vytvárať rovnaké daňové stimuly a podmienky, ako platia pre niektoré ďalšie národné produkty a len tak zatraktívniť toto poistenie. Aby sme zabezpečili vysokú mieru ochrany spotrebiteľa, sú tu viaceré zmeny a konkretizácie. Poprvé, povinnosť informovania, informačná povinnosť získať tie informácie a predzmluvné e, informácie, tzv. KIT, PEPKIT. E, tu by sme to mali zabezpečiť a mali by sme vypustiť odkaz na PIPS. Tým zabezpečíme väčšiu jasnosť, bezpečnosť. Ten kit by sa mal skladať z dvoch vecí, dvoch sád najskôr popísať charakteristiky toho produktu a v druhej časti uviesť údaje, ktoré sa týkajú konkrétne toho členského štátu z pohľadu minimálneho vyplácania anuity, z pohľadu podmienok vyplácania dôchodku. Ďalej povolanie, e, povolenie z úrovne EIOP by tam malo byť. Vytvárame európsky produkt. Z tohto pohľadu je dôležité, aby EIOPA e, realizovala certifikáciu produktu. Každopádne je rovnako dôležité, aby zodpovednosť za dohľad nad poskytovateľmi spočíval práve u národných orgánov. Je tu nový článok 1, obsah e, takéto zmluvy PEP. E, nad rámec informácií v tom kite, v tej sade sprievodnej, sú tam uvedené dôležité náležitosti pre spotrebiteľa, napríklad právo vypovede alebo alternatívne urovnanie sporov. Ako už zaznelo z môjho pohľadu, E, pre spotrebiteľa je mimoriadne dôležitý ten strom rozhodovania, na základe teda ktorého sa budú rozhodovať a myslím si, že dúfam, že to podporí aj tento výbor. Kolegyne, kolegovia, teším sa na pripomienky a predovšetkým sa teším na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Za SAD tieňový spravodajca, teda spravodajkňa pani Akonsári. Kýtoksia. Ďakujem pekne. Ďakujem spravodajkyni za vynikajúcu prezentáciu. Je to oveľa jasnejšie. Veľmi si to cením. Zdôrazňuje sa ochrana zákazníka, spotrebiteľa. To je podľa mňa veľmi dôležité. A taktiež sa zdôrazňuje, že je to nielen investičný nástroj, ale aj nástroj na sporenie. Návrh komisie vítame, odzrkadluje to situáciu. Pracovný svet sa mení, je tu zvýšená mobilita, hlavne mladých. Prechádzajú cez hranice mladí často za prácou, <clears throat> ale je to návrh, je to produkt, ktorý je dobrovoľný má to niečo iba doplňať, nič nenahrádza. Táto prenosnosť je zásadná vlastnosť PEP. Tento nový produkt musí byť e, alternatívou pre hlavne ľudí s nízkym príjmom. Je to čiste európsky produkt. Ide o to zvýšiť dôveru. Občania musia dôverovať EÚ a z toho pre nás vyplýva obrovská zodpovednosť, preto aj legislatíva musí byť veľmi jasná. Čiže dôležitá je ochrana spotrebiteľa a e, vyrovnávanie sa s rizikami. Musí to byť bezpečné, jednoduché a aj cenovo dostupné. Je to dôležité hlavne pre tých sporiteľov s nízkym príjmom. Väčšinou to nie sú oni, ktorí investujú vo veľkom, nerozumejú zložitosti investícií. Musí byť zaručený kapitál, dôchodkový kapitál to, čo investujú, musí byť zaručené a zohľadniť podľa možnosti aj infláciu, <clears throat> aby sa im vrátila aspoň tá investovaná suma. Preto komisia navrhuje záruku kapitálu. Možno to nie je úplne správne, pretože z toho sú vylúčené spojené náklady s touto investíciou a to by tam malo byť zahrnuté. Aj alternatívy a možno rizika musia byť jasné. Takže najdôležitejšie sú ako vždy detaily. E, Žiaľ, návrh komisie nie, nie je ešte úplne jasne naformulovaný a z toho vyplýva istá neistota. Môžem e, predložiť e, isté návrhy, stropy pre náklady, aby to neprevýšilo to, čo si sporiteľ odkladá. Potom rozhodovanie, to sú ten rozhodovací strom, to má pomôcť sporiteľovi, aby si vybral ten najvhodnejší produkt v rámci PEP. No a tí, ktorí PEP budú ponúkať, môžu e, ponúknuť aj cezhraničné partnerstvo. Ide o to zaručiť e, prenosnosť e, v celej EÚ. <clears throat> Naviac si myslím, že a vyplýva to aj z mojich návrhov, e, sporiteľ by mal mať právo zmeniť poskytovateľa a ukončiť tak zmluvu, ktorá pre ňo nie je výhodná. Čiže náklady by nemali presiahnuť euro alebo 150 eur. A urovnávanie sporotu musí byť e, možnosť kolektívnej právnej ochrany. Ide o európsky produkt a schvalovať by ho teda mala agentúra EIOPA ale v spolupráci s vnútroštátnymi e, príslušnými orgánmi. Musí to byť e, riadne upravené a kompatibilné s cieľmi vnútorného trhu a zahrnúť tam aj finan- um, udržateľné investičné postupy, environmentálne aspekty a tak ďalej sociálne. To, na tom občanom záleží. Ďakujem pekne za EKR. Pani Trebezius je tieňová spravodajkyňa. E, žiaľ, nemôže byť prítomná, má iné záväzky. Sleduje pokrok v tejto veci, predloží pozmenujúce, doplňujúce návrhy v stanovenom čase EKR majú isté výhrady k niektorým prvkom návrhu a, a Ulrike Trebeziu sa to pokusí napraviť v jej pozmenujúcich, doplňujúcich návrhoch. Za ALDE pán Selimovič teraz ako tieňový spravodajca. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Chcem sa v prvom rade poďakovať spravodajkyni za návrh správy je to vynikajúce východisko pre našu diskusiu. Zamerám sa na tri aspekty. Prenositeľnosť, e, bezpečnosť potrebiteľov a zmeny. Prenosnosť najskôr komisia e, chcela pôvodne aby boli možné národné kompartimenty vo všetkých členských krajinách, ale to nie je v súčasnosti realistické a e, naozaj by to bolo neprekonateľné pre e, malých poskytovateľov. Ťažko by sa im splňala táto požiadavka, ale e, správa Ekon to ponecháva úplne na trh teda kde by poskytovateľia PEP e otvorili kompartimenty. To by asi podľa mňa podkopalo trošku ten celoeurópsky rozmer. Musíme sa uistiť, že e, to bude dostupné vo viacerých členských krajinách, aby to motivovalo ďalších poskytovateľov a aby aj oni splňali tento celoeurópsky aspekt. To bude aj v mojom návrhu a potom zmeny. V správe Econ dovoluje e, zmeny iba v momente odchodu do dôchodku to sa mi nezdá úplne logické, hlavne ak e, tam nebude povinnosť otvárať národné kompartimenty, takže treba e, zdôrazniť možnosť zmeny v prechodnom období, kedy ešte nebudú otvorené vo všetkých členských krajinách tieto národné kompartimenty. A potom návrh komisie e, sa mi tiež páči možnosť zmeny každých 5 rokov. A ešte ochrana spotrebiteľov a súvisiace otázky. Ekon a IMKO správy e, tu odviedli dobrú správu, pardon, prácu. Najdôležitejšie sú zásadné e, základné informácie a možnosť e, obratiť sa na pomoc. Teším sa na ďalšie stretnutie. A De Jong teraz e, za GUE NGL. Ďakujem. Čo sa týka <clears throat> rozsahu pôsobnosti týchto celoeurópskych dôchodkových produktov PEP. E a ja si myslím, že spravodajkynia spravila z pohľadu výboru IMKO vynikajúcu prácu na základe návrhu komisie a dôležité je právo na informácie a taktiež e, pomoc tým, ktorí by to možno nechápali tak ľahko, hlavne spojená, spojené rizika a aj, aj výhody. Ja mám však inú výhradu k návrhu komisie. Ak eh, povieme, že sa chceme zamerať na mladých a ľudí s nízkym príjmom, tak potom takéto individuálne dôchodkové produkty možno nie sú najlepšou možnosťou, závisí to od národnej situácie, či existuje áno alebo nie druhý pilier alebo e, slabý prvý pilier. Potom možno, že ten tretí pilier je jedinou skutočnou možnosťou. Ale neviem, či sa tam budú ľudia naozaj tak hromadne zapájať, pretože ak ste mladí, tak nemyslíte e, na vaše roky v dôchodku. Preto som vždy váhal e, vo vzťahu s tretím pilierom. Ja sa pýtam spravodajky nenasledovné, ako to je v tých krajinách ako napríklad v Holandsku, kde máme veľmi silný druhý pilier, A potom e, samostatne zárobkovo činné osoby, aj oni majú u nás e, kolektívne možnosti e, dôchodkového sporenia, čo spadá do druhého piliera. Teda je tu nejaká interakcia a tí, ktorí to budú poskytovať, a budú činy už v druhom pilieri, čo to bude pre nich znamenať. Takže ešte niekoľko otázok z mojej strany. Z dôchodkov sa čím ďalej tým viac stáva nástroj trhu a nie kolektívneho, kolektívna záležitosť a to prináša aj nežiaduce účinky Tomu treba venovať pozornosť. Ocenil by som to. Nesúvisí to so spravodajkňou, skôr s postojom komisie. Mňa to e, trošku znepokojuje. Treba podľa mňa e, trošku viac viditeľne druhý pilier a možnosti kolektívneho dôchodkového sporenia. a jednotlivé možnosti dôchodkového zabezpečenia. Podľa mňa je to finančný produkt, ktorý sa ťažko chápe a tí, ktorí ponúkajú takéto produkty, vám ochotne pomôžu, ale častokrát vám zabudnú povedať, povedať že aj keď je to iba po telefóne, tak e, za tú ich radu zaplatíte. Takže ak je to e, tak zložité, tak treba myslieť na to, že dokonca už samotné informácie sa považujú za e, produkt, za ktorý sa platí. Čiže možno, že by bolo na začiatku dobre ostať iba pri ponuke. A teraz ešte za zelených pani Šolte. Pán Šoltes, <clears throat> ďakujem pani predsedajúca za slovo a ja sa chcem poďakovať spravodajkyni za tento návrh správy. Súhlasím s spravodajkyňou, že návrh komisie v oblasti PEP e je dobrý, pretože nabáda európskych občanov, aby investovali do takýchto súkromných dôchodkových produktov, ale treba byť obozretný, hlavne pri rizikách, pretože ide o súkromné investície. Mm, je veľa rozdielov v členských krajinách a tie treba mať na zreteli. Jednotný trh v tejto oblasti v podstate je veľmi fragmentovaný a na to, aby to v praxi aj fungovalo, musí tu byť cezhraničný aspekt, aj informácie musia byť jednoduché, zrozumiteľné, dostupné a transparentné. Ako už povedala spravodajkyňa, musí tu byť aj podpora členských krajín, ak to nebude dobre fungovať. A tá dobrovoľná povaha znamená tiež, že mm, to musí byť naozaj zrozumiteľné. V pozmenujúcich, doplňujúcich návrhoch e, aj v mene našej skupiny vypichnem tú udržateľnosť, cezhraničný aspekt a aj to, že poskytovateľia že musia sprístupňovať takéto možnosti aj v iných členských krajinách, taktiež bezplatné poskytovanie informácií a taktiež e, súhlas EIOPA agentúry splniť všetky požiadavky na výkazníctvo taktiež možno zmeny, to je pre nás dôležité, aby to bolo bezplatne, možno každých 5 rokov. To len niekoľko bodov. Každopádne sa teším na ďalšiu diskusiu. Ďakujem. Ďakujem. Pán Šváb teraz. Vážení kolegovia, kolegyne, ja sa chcem poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu prácu aj v mene EPP hruba 700 miliónov eur ročne by tento trh mal e, predstavovať. Uberá sa to správnym smerom v mnohých členských krajinách, aj keď nie všetkých. E, myslím, že je to dobrá možnosť, ako e, sa približiť k takýmto produktom. Samozrejme, musí to dobre zapadnúť do súčasného trhu, čiže aj tie daňové stimuly, to je dôležité ale to majú v rukách čiste čl členské krajiny. Takže komisia tu, myslím, že zvolila správny prístup, ale treba pamätať na, na to, že to majú v rukách členské krajiny. A potom to, čo povedal kolega De Jong, eh, bezpečnosť a ochrana spotrebiteľov. Treba to v dostatočnej miere zabezpečiť. Ak to má fungovať cezhranične aj s daňovými stimulmi, tak e, myslím, že je to cesta k udržateľnému rozvoju takéhoto celoeurópskeho trhu. Tu sa spravodajkyňa k tomu postavila správne. Dúfam, že sa nám to podarí posunúť vpred ešte počas tohto volebného obdobia. Je to v záujme pracujúcich. Ďakujem pekne. Lehota na prekladanie pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov 2. máj na obed. Budúci týždeň už vlastne. Ešte komisia sa hlási o slovo. Pani Berže. Prepačte, že som vás eh, chcela preskočiť, ale samozrejme máte slovo. And, uh, ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj spravodajcovi za to, že sme mali aj prípravné stretnutia. Pripravili sme túto iniciatívu pretože nám záleží na spotrebiteľoch v Únii. Nemali by sme zabúdať na to, že dnes máme veľmi nízku ponuku takýchto súkromných produktov na úrovni únie. Je to v piatich členských štátoch, kde je viac ako 15 domácností, aktív domácností investovaných do osobných dôchodkových produktov. Nebudem tu hovoriť o tom, aká je dvoch, aké sú veľké dôchodkové rozdiely a ako sa tá, tento rozdiel prehlbuje v očakávaniach do budúcnosti. Takže naša iniciatíva dobrovoľných doplnkových produktov má za cieľ prispieť k riešeniu potrieb občanov, spotrebiteľov v EÚ tento návrh sme poňali ako produkt, ktorý bude jednoduchý, bezpečný, transparentný a efektívny, účelný, hospodárny. Preto sme navrhli niekoľko harmonizovaných pravidiel, najmä pri poradenstve, informáciách spotrebiteľom, o ochrane záujmu spotrebiteľov s možnosťou meniť poskytovateľov v prípade, ak spotrebiteľ nie je spokojný s poskytovaním služieb, s poskytovanými službami daného poskytovateľa, ako aj s možnosťou, ktorá je naozaj to najinovatívnejšie v tomto návrhu, s možnosťou mať prístup k skutočnému celoeurópskemu produktu. To znamená, že ak spotrebiteľ mení bydlisko v rámci EÚ, tak môže naďalej prispievať do toho istého produktu. A to je veľmi dôležité. Táto iniciatíva vychádza zo širokej škály konzultácií a reakcií spotrebiteľov ktorí sa stiažovali na fragmentáciu trhu, na to, že sú väčšinou s produktami niekde zasadení, za, raz, zakotvení, zakorenení a nemôžu s produktom cestovať po EÚ, čo je škodlivé pre ich finančnú situáciu, keď dosiahnu dôchodkový vek. Taktiež počúvame pripomienky spravodajcu, tieňových spravodajcov a všetkých tých, ktorí zasahujú a podporujú, do procesu a podporujú nás. A budeme i naďalej pracovať v tomto duchu zlepšovania návrhu, ktorý dúfame, že budeme môcť sfinalizovať a prijať pred koncom ešte tohto legislatívneho obdobia. Ďakujem. Ďakujem. Druhý maj je lota pre pozmeňujúce návrhy na obed a potom budeme mať vo výbore v júni posúdenie pozmeňujúcich návrhov. To znamená, že môžeme prejsť ďalšej téme a to je posúdenie návrhu stanoviska správe o infraštruktúre pre alternatívne palivá v Európskej únii. Našim spravodajcom je pán Matis van Miltenburg. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Budem stručný. V prvom rade sa chcem poďakovať komisii za akčný plán, veľmi dôležitý akčný plán, pretože keď ide o tie základné ciele dohody z Paríža, tak sa musíme zaoberať palivami. Okrem toho je to tak, že elektrická energia a e, pohonné látky sú otázkou budúcnosti pre, e, pre svet aj pre Európu. Aby sme dosiahli ciele, musíme vybudovať infraštruktúru pre alternatívne paliva a to je aj to, čo potrebujú spotrebitelia a žiadajú. Potrebujú pohodlnú sieť, aby mohli používať napríklad elektrické auta, elektromobily. Spotrebitelia sú v jadre mojejho stanoviska a musia mať rovnaké pohodlie pri využívaní alternatív e, možností ako tí, ktorí používajú klasické pohonné látky napríklad. Na to potrebujeme niekoľko vecí. Poprvé, Spotrebitelia musia mať prístup k, k jasným spolahlivým informáciám o miestach a dostupnosti napríklad e, nabíjacích staníc, ako aj informácie o nákladoch musia byť jasné, pretože keď kupujete auto, chcete vedieť, aké sú rozdiely v nákladoch medzi konvenčnými pohonnými látkami a alternatívnymi pohonnými látkami informácie majú byť povedzme na platformách s otvorenými údaj, údajmi, s otvoreným prístupom pre každého. Ďalej treba vedieť, koľko bude stať napríklad nabíjacia stanica, e, alebo e, aké budú náklady doma, alebo aké sú náklady na nabíjanie v zahraničí. Potom je tu druhý bod, ten sa týka spôsobu platenia. Je to vážna súčasť akčného plána, aby takáto alternatíva totiž bola E, príťažlivá, treba mať aj interoperabilné systémy platenia, platobné systémy, aby spotrebitelia mohli všade v EÚ pohodlne platiť. Na to treba európsky prístup. Komisia musí tento rok jasne povedať, že či je potrebná k tomu nová legislatíva. Ja v mojom návrhu hovorím, že nemusíme hneď prísť s novými zákonmi, ale musíme dať komisii čas na to, aby posúdila, či je nová legislatíva potrebná a potom, pani predsednička, na záver, ja si myslím, že Európa sa musí usilovať o prvenstvo v dekarbonizácii v svetovom meradle, byť priekopníkom vo svete a na to musíme spolupracovať. Musia spolupracovať európske inštitúcie, členské štáty a priemyselné odvetvie a musíme ukázať ambíciu, ktorú potrebuje, ktorá je potrebná pre dobré vybudovanie infraštruktúry pre alternatíve pohonné látky. A pokiaľ ide o financovanie, tak tu treba ďalšiu podporu. Niekedy môže byť potrebné zobrať dotácie, pôžičky a pre spotrebiteľov je veľmi dôležité a vidím to aj doma v Holandsku, v krajinách ako Norsku, že niekedy je treba fiškulne, fiškálne stimuly, aby sme stimulovali spotrebiteľov k prechodu na elektrické vozidla napríklad. Len spoločným úsilím sa nám podarí zabezpečiť udržateľnú dopravu v EÚ a vybudovať primeranú infraštruktúru, pretože tá je za jednou zo základných podmienok na to, aby sme boli úspešní. Teším sa na ďalšie diskusie a spoluprácu s tieňovými spravodajcami a ďalšími kolegami. A dúfam, že všetko na čas stihneme. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj lehota pre pozmeňujúce návrhy je zajtra na obed, teda veľmi rýchlo. Takže pokiaľ ide o Tiaňových za EPP, pani Fenery. Pani Vajdery. A ja sa chcem poďakovať spravodajcovi pánovi Fan Miltenburgovi za návrh stanoviska vo všeobecnosti. Ho môžeme podporiť. Môžeme podporiť vaše návrhy a ja som už podala niekoľko pozmenujúcich návrhov, aby sme, ktoré smerujú k zdôrazneniu akčného plánu zo strany Európskej komisie. Chcem počiarknúť, že vybudovanie infraštruktúry pre alternatívne paliva je dôležité nielen pre naše globálne konkurenčné postavenie, ale je to dôležité aj pre energetické zabezpečenie EÚ. Ako vieme, doprava momentálne vo veľkej miere závisí na rope a 30 našich dovozov ropy prichádza z Ruska a to pravdepodobne nie je ten najspolahlivejší partner. Preto vybudovanie alternatívnych palív musí byť našou základnou prioritou, aby sme narušili závislosť na dovozoch. Taktiež chcem zdôrazniť, že komisia musí naďalej E, zaujať technologicky neutrálny postoj. Je to dôležité pre trh. Alternatívne paliva, infraštruktúra e, musia vychádzať z prístupu zahrnutia rôznych technológií a ponuky voľby pre spotrebiteľov. Taktiež chcem zdôrazniť pozitívny vzťah medzi dostupnosťou infraštruktúry pre alternatívne paliva pre v celej EÚ a akceptáciu akceptovanie týchto systémov spotrebiteľmi. Preto je dôležité vybudovať dostatočné pokrytie, ktoré uspokojí potreby spotrebiteľov. A na záver chcem zdôrazniť potrebu posilniť financovanie EÚ e, pre infraštruktúru ja som členkou rozpočtového výboru, kde pri príprave nového rozpočtového rámca nad tým, e, o tom veľa diskutujeme. Takže naozaj sa budeme snažiť nájsť čo najlepšie prístupy na financovanie týchto dôležitých činností. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A za SAD teraz pani Grapíny, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Myslím, že všetci tieňoví spravodajci sa tu zhodnú na podpore spravodajcu. Je to len stanovisko a my chceme ešte zdôrazniť spotrebiteľský aspekt stanoviska. Preto som najprv zdôraznila to, čo je dôležité. Ide tu o návrhy komis- v týchto návrhoch komisie a zníženie emisí CO2 na 40 To by sme mali skombinovať s tým, čo je v ostatných správach a návrhoch. Takže znamená to aj alternatívne paliva, ktoré musíme zohľadniť a z praxe vidíme, že infraštruktúra pre rôzne technológie ani neexistuje. A tá výzva spočíva práve v tom, že musíme preveriť, čo môžu členské štáty vôbec spraviť, ak nemajú dostatočnú infraštruktúru, pretože to je situácia, ktorá je aj vo veľkých členských štátoch. Niektoré z nich nemajú napríklad vôbec nabíjacie stanice. Ako zabezpečíme, aby aj v týchto krajinách došlo k pohybu pomocou európskych peňazí, štrukturálnych fondov, Môže to byť dané k dispozícii pre túto infraštruktúru? Ide tu najmä o vidiecký priestor a vzdialené regióny. Čo potom spravíte, ak tam nie sú žiadne nabíjacie stanice? Je to dôležitý aspekt pre dosiahnutie dekarbonizácie a dohôd o dekarbonizácie a súčasne treba zabezpečiť udržateľnú dopravu s ochranou spotrebiteľa tak aby medzi všetkými zúčastnenými došlo k spolupráci. Je to otázka automobilového priemyslu, prevádzkovateľov, infraštruktúry, európskych inštitúcií, inštitúcií členských štátov, ktorí musia prísť všetci s príslušnými legislatívnymi návrhmi. A myslím si, že ešte potrebujeme rozumnú úpravu a myslím si, že je možná takú, aby sme umožnili aj infraštruktúru, aby ti sa tu mohli využiť tieto alternatívne paliva a e, uvádzajú sa tu aj povinnosti informovania spotrebiteľa, potrebné informácie a tak ďalej, aby spotrebiteľ mohol prijať informované rozhodnutie. Teraz za ECR pán Dalton, ktorý tu nemôže byť, ale požiadal ma, aby som hovorila v jeho mene, ECR podposuje túto správu, stanovisko a víta akčný plán komisie k alternatívnym palivám, infraštruktúre, koordinácia na európskej úrovni, zabezpečenie transparentných a zrozumiteľných informácií pre spotrebiteľa. Taktiež je za interoperabilitu platobných systémov ale súčasne obhajuje nelegislatívne prístupy tam, kde je to možné. Všeobecne sú tieto iniciatívy pozitívne, avšak je dôležité, aby ich viedlo priemysel a aby reagovali na e, požiadavky spotrebiteľov a lepšie využívanie batérií. Musíme zabrániť novej modernej e, verzii ciestníka. Infraštruktúra má byť rozumne vybudovaná, pre tieto nové inteligentné vozidla. ECR má tiež aj otázky k tomu, ako sa bude financovať iniciatíva. Je tu potrebná vysoká miera investícií, ale nie je jasné, že či to má všetko financovať len e, verejnosť, e, štát. Takže toľko, pán Dalton. A za GUE, neviem, budeš hovoriť? Eh, Denis alebo nie za GUE. Ty si tu jediný GUE člen, nie. Za zelený Pascal Durand, ale nie je tu. To znamená, že môžeme prejsť rovno k Európskej komisii. Nech sa páči, máte slovo. Dobré ráno a ďakujem za to, že ste nás sem pozvali. Takže sme veľmi radi, že e, ste pozitívne naklonení našemu akčnému plánu a s radosťou oznamujeme, že momentálne pracujeme na všetkých prioritných bodoch, ktoré zdôraznil spravodajca. Najmä sme sa dohodli, že aby sme znížili emisie z vozidiel, celý ekosystém sa musí zmeniť a to znamená, že musíme riešiť vozidla, infraštruktúru, ako aj správanie spotrebiteľov a ich um, uvedomenie, informovanosť. Druhý balík mobility z novembra minulého roka navrhuje takýto holistický prístup k týmto problémom, najmä klimatické návrhy pre nové vozidlá a nové CO, e, limity CO2 emisí pre e, vozidlá a nákladné autá a riešime tú otázku vozidiel a potom akčný plán doplňa aj návrh budovania infraštruktúry a správanie e, spotrebiteľov, ovplyvnenie ich správania. K tomu, čo ste tu povedali, tak súhlasíme, že interoperabilita má byť prioritou v rámci EÚ a potrebujeme vyššiu mieru interoperability a to už naznačil aj spravodajca, že spotrebiteľ musí dokázať nabíjať svoje vozidlo v celej EÚ rovnakým spôsobom, ako sa to deje v prípade konvenčných vozidiel. Takže podporujeme členské štáty z PSA, to je akcie na podporu programu. To znamená, že najprv majú zmapovať infraštruktúru v svojom členskom štáte. Tu vyzveme 9 členských štátov, aby tu spolupracovali, aby sme získali kritickú masu. A pozeráme sa aj na geografické umiestnenie, e, ako aj dynamické aspekty, ako je dostupnosť v reálnom čase aby sme mali istotu, že spotrebitelia môžu užitočne využiť tieto informácie, aby vedeli, kde a kedy môžu nabíjať svoje vozidlá. Súčasne sme spustili druhú fázu observatória e, alternatívnych pohonných látok. Tu chceme byť hlavným monitorom informácií pre, o alternatívnych palivách a jedna z vecí, na ktoré sa tiež zameriavame v druhej fáze, je vytvorenie kalkulačku celkových e, nákladov vlastníctva, aby spotrebitelia si dokázali vypočítať náklady alternatívnych, na alternatívne voz, e, pali, pohonné látky počas celej životnosti vozidla, aby sa informovanie rozhodli. Súčasne ste spomínali v návrhu stanoviska, e, cenové porovnanie a my porovnávame rôzne typy vozidiel a chceme povedať, že súčasne sme s členskými štátmi vypracovali vykonávací akt na takéto porovnávanie a to znamená, že do konca roka snáď sa nám to podarí dotiahnuť a toto všetko je zatiaľ rozpracované a veľmi radi vás budeme informovať o tom, ako pokračujeme v našich prácach. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Mm, pán spravodajca, chcete reagovať na to, čo tu zaznelo? Veľmi stručne, pol minutky. Ďakujem za vaše vyjadrenia, príspevky. Myslím si, že EPP menovala dva jasné body, ktoré už mám aj v tých koncepte pozmenujúceho návrhu. Ide tu o technologicky neutrálny prístup, to je poprvé, a po druhé, tu je ďalšie budovanie e, ten auto e, vypustenia, aby sme mali jasnú predstavu o infraštruktúre a vedeli aj o akceptácii zo strany spotrebiteľov aj pripravenosti využívať elektrické vozidla. Ja dúfam, že sa nám podarí rýchlo dosiahnuť kompromisy. Samozrejme, všetko záleží na tom, aké, aký bude počet pozmeňujúcich návrhov. Buď budeme mať stretnutie tieňových alebo písomný postup podľa toho, koľko bude týchto návrhov. Takže ďakujem vám ešte raz a ďakujem za všetky pripomienky. Ďakujem veľa úspechov vám prajem. Takže to znamená, že lehota pre pozmeňujúce návrhy je zajtra. To vám chcem ešte raz pripomenúť a to znamená, že môžeme ak sa už každý ujal svojho miesta, môžeme prejsť k hlasovaniu dnešného dňa. Ešte počkám minútu, kým si všetci sadnete. Okay, so if Ak už všetci ste na miestach, môžeme začať prvým hlasovaním vo veci Švajčiarsko, prekážky v súvislosti s plnou implementáciou vnútorného trhu. Je to jedno hlasovanie, elektronicky, okamžite hlasujte, prosím. we, yeah, but we, we see what you, okay, we close the vote. Koniec hlasovania. Prijaté 22 za, 2 proti, 1 sa zdržal. Ďalšie hlasovanie tiež len jedno hlasovanie predbežná dohoda, ktorá vyplýva z medziinštitucionálnych rokovaní o návrhu smernice Európskeho parlamentu a rady o teste proporcionality pred schválením novej regulácie profesí. Hlasujte, prosím. I close the vote. Koniec hlasovania. Prijaté 25 za, 4 proti. Výborne, ďakujem veľmi pekne. András, chceš niečo povedať? Nie. A posledné hlasovanie dnes o pilotnom projekte a prípravných aktivitách, pokiaľ ide o rozpočet na rok 2019. Uvediem názov projektu, pretože všetky majú prakticky rovnaké číslovanie. Prvý monitorovanie možných e, nekalých postupov profilovania spotrebiteľov a úprav cien zo strany aerolíny, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Druhá vec, zavedenie komerčnej záruky počas životnosti tovarov, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Tretia vec, malé a stredné podniky, nástroj pre tieto podniky, pokiaľ ide o sociálne podnikanie, záproti zdržali sa prijaté. Ďalej, kvalita služieb v cestovnom ruchu, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej, pilotný projekt o posúdení údajných rozdielov v kvalite tovarov predávaných na vnútornom trhu, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Ďalej, pilotný projekt o aplikovaní požiadaviek prístupnosti na web, pokiaľ ide o nástroje, ktoré menia e, web a platformy, default, defaultné platformy, za proti zdržali sa prijaté. A nakoniec pilotný projekt o financovaní experimentálnej kreativity a inovačného prostredia, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Týmto končíme hlasovaciu časť schôdze. A to znamená, že prechádzame pres, priamo k ďalšiemu bodu programu, ktorým je výmena názorov. Poprosím tých z vás, ktorí odchádzate z miestnosti, aby ste nerobili ruch. Okay, so we will start with the exchange of views. Prejdeme k výmene názorov ohľadom analýzy big data s e, samoučiacimi systémami umelej inteligencie za účasti veľvyslanca Frona, Froan. Ja neviem presne, ako vysloviť meno, možno mi poviete. Vrátanie istý, niektorých norských vedcov a právnikov. Najskôr vás chcem všetkých e, privítať na schôdzi nášho výboru. Ďakujem pekne, že ste prišli. A rada by som okamžite odovzdala slovo pánovi veľvyslancovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Naozaj veľkým potešením, že môžem byť opäť späť na pôde Európskeho parlamentu, konkrétne na tomto výbore, ktorý som navštevoval pomerne často. Tentokrát je naozaj potešením predstúpiť pred vás a predniesť nové informácie ohľadom umelej inteligencie a jej uplatňovania vo všetkých sektoroch spoločnosti, s radosťou konštatujeme iniciatívy, ktoré príjma EÚ. S veľkým záujmom sledujeme nielen iniciatívy, ktoré sú príjmané na úrovni komisie, ale takisto aj diskusie a program Európskeho parlamentu, agendu Európskeho parlamentu. Pár dní dozadu, 10. apríla konkrétne, 24 členských krajín plus Norsko, odkiaľ som aj ja, podpísali vyhlásenie o spolupráci e, v oblasti umelej inteligencie a som rád, že môžem Európskemu parlamentu dať informáciu, že včera prebehla schôdzka s pánom Konom Gensom, ministrom spravodlivosti Belgicka, ktorý spustil projekt komplexnej modernizácie, pokiaľ ide o belgický, belgickú justíciu. Navrhli sme spoluprácu v Belgicku, aby sme pokročili s digitalizáciou spravodlivosti, aby sme začali definovať možnosti, ktoré umelá inteligencia môže priniesť z pohľadu výrazného zlepšenia práce a fungovania právnikov a samotných práv občanov. A dúfame, že bude možné z tohto spraviť projekt, ktorý sa stane pilotným projektom a ktorý by mohol tvoriť základ možno európskeho projektu spolupráce smerom k napredovaniu umelej inteligencie. Je tu so mnou aj predseda predstavenstva AMSIS, ktorí vyvinuli túto umelú inteligenciu, pán P. Martin Hoff, a jeho poprosím, aby priblížil kvalitu tejto technológie a jej uplatnenie, pretože už v tomto čase je aplikovaná v Norsku. Takisto by som navrhol, aby sme neskôr potom si pozreli aj PowerPointovú prezentáciu. A konkrétnejšie, ak budete mať záujem, mohli by sme poskytnúť také zhrnutie, osobitné zhrnutie, pokiaľ ide o kontúry toho projektu, ako zlepšiť e, právne sektory, e, justíciu vo všetkých krajinách EÚ, ako aj na európskej úrovni. S vašim dovolením, pani predsednička, teraz by som dal slovo pánovi Pierhovotovi, predsedovi predstavenstva ANSIS. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Sme postení, že môžeme byť tu v parlamente. Umelá inteligencia, to je slovo, ktorom každý teraz hovorí. A ako viete, je to oveľa viac ako len roboty, ktoré vyzerajú zaujímavo. Umelá inteligencia mení podmienky hry. Dobrá správa je, že mnohé, v mnohých ohľadoch máme pocit, že Európa je, má náskok istým spôsobom, keď povieme, že Čína a Spojené štáty sú v tom predvoji, ale pokiaľ ide o umelú inteligenciu, tak by som povedal, že Európa má náskok. Pár dní dozadu Mark Zuckerberg z Facebooku svedčil pred kongresom v Spojených štátoch a povedal, že dúfame, že zastavíme nenávisné prejavy na Facebooku a na sociálnych médiách vo všeobecnosti v horizonte 5-10 rokov. My to už robíme teraz e, prostredníctvom našej technológie. V mnohých pohľadoch sa teda domnievam, že Európa je vpredu v tejto veci, ale chýbajú nám zákazníci, ktorí by to požadovali a takisto je dôležité takisto mať nachystané dobré pilotné projekty pre financovanie som si istý, že umelá inteligencia môže podporiť európsky priemysel, ak bude uplatňovaná a používaná správnym spôsobom. Takisto si myslíme, že GDPR nariadenie je veľmi pozitívne z pohľadu odvetvia IT v Európe, aj osobitne pre umelú inteligenciu. Pretože sme videli, čo sa udialo v Spojených štátoch a v iných oblastiach, GDPR nariadenie bude veľkou výhodou pre európske odvetvie, európsky priemysel, pretože všetci ostatní sa budú musieť prispôsobiť e, tejto právnej úprave v nadchádzajúcich e, rokoch, takže my sme tí prví aj v tomto odvetvi, v tejto oblasti. Teraz stručne len chcem povedať, že takisto máme pocit, že pokiaľ ide o digitalizáciu Európskej únie, umelá inteligencia bude mimoriadne dôležitá Vieme vysledovať, vystupovať veľké množstvo údajov, dát. Vieme zrýchliť Európu. Druhá generácia umelej inteligencie je oveľa jednoduchšie použiteľná a je možné ju používať oveľa rýchlejšie v porovnaní s predchádzajúcou technológiou. Myslím, že Týmto by sme radi prešli k krátkej prezentácii, podrobnejšej, eh, ohľadom samotnej technológie. Ingeborg Ansnes, Zansis, Ingeborg Zansis túto prezentáciu bude mať, nech sa páči. Ďakujem. Pani predsednička, poslankyne, poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, teraz z mojej strany krátka prezentácia ohľadom analýzy Big Data prostredníctvom samoučiacej sa umelej inteligencie v roku 1950 anglický počítačový vedec Alan Turing sa spýtal nasledovnú otázku. Dokážu stroje uvažovať? Dnes sa e, nachádzame vo svete umelej inteligencie a môžeme odpovedať na túto otázku áno. Čo vlastne znamená takáto kladná odpoveď? Áno. Podľa Svetového ekonomického fóra do roku 2030 e, svetová ekonomika narastie o 16 biliónov dolárov z dôvodu umelej inteligencie. To bude z dôvodu implementácie umelej inteligencie naprieč viacerými odvetviami. Napríklad v odvetvi verejnej správy, verejného sektora budeme vidieť zvýšenú efektívnosť, zvýšenú transparentnosť, ako aj zníženú byrokraciu a v konečnom dôsledku aj zvýšenie produktivity. Na poli zdravotnej starostlivosti potenciál umelej inteligencie je obrovský. Už máme v Norsku projekt, kde dávame technológie umelej inteligencie e, zdravotníckému personálu, tým môžu skenovať za pár sekúnd e, anamnézu pacientov a môžu zisťovať, aké alergii, akými alergiami trpia. To samozrejme vedie potom k liečbe, ktorá je navrhnutá, ktorá zachráňuje životy. Takisto vidíme obrovský potenciál pre umelú inteligenciu, pokiaľ ide o oblasť lekárskeho výskumu. Pokiaľ ide o právo, oblasť práva justície. V súčasnosti skúmam možnosť e, vytvorenia projektu, kde zriadíme spoločnú platformu pre legislatívu EÚ alebo e, rozsudky, ktoré súvisia s EÚ, tak na vnútroštátnej ako európskej úrovni. Potom uplatňujeme umelú inteligenciu na tento systém, aby sme vytvorili oveľa presnejšie mechanizmy vyhľadávania s oveľa významnejšou relevantnosťou výsledkov. Dúfame, že takýto typ projektu by možno mohol napomôcť posilneniu právneho štátu vejom. Okrem toho, umelú inteligenciu je možné používať na detekovanie a boj proti falošným správam, fake news, stále viac počujeme tieto, toto slovné spojenie. Tým sa dostávame k otázke bezpečnosti, keď hovoríme o falošných správach, kde je možné umelú inteligenciu použiť na posudzovanie a monitorovanie rizika aj v oblasti prevencie. A ako už spomínal pán Hoff, pokiaľ ide o odhalovanie, takisto odhalovanie a boj proti nenávistným prejavom. Ako funguje umelá inteligencia, technológia umelej inteligencie? Potrebujeme tie veľké dáta, big data. Padla zmienka o tom, že Čína a Spojené štáty majú konkurenčnú výhodu, pretože majú väčšie databázy, ktoré môžu potom použiť e, na nastavenie ich algoritmov Naša technológia, ako môžeme vidieť, si vyžaduje minimálne 50 tisíc dokumentov, čo je pomerne nízke číslo. A to naozaj ukazuje, ako umelá inteligencia v Európe sa dostáva dopredu. Prichádza k uploadu big data a algoritmus, tzv. CCL, sa aplikuje. To je Corpus Cube Linguistics, zkrátka CCL, a tento algoritmus v princípe sa naučí pochopiť jazyk, ktorý je používaný e, pri špecifickej sade dát údajov. Či to bude medicínsky, lekársky jazyk e, elektronického záznamu o pacientovi, alebo to bude právny jazyk európskeho rozsudku. CCL e, bude chápať používanie tohto jazyka. Je teda jedno, či tie rozsudky budú v angličtine, norčine alebo francúzštine, pretože algoritmus je jazykovo neutrálny. Údaje, dáta sú potom rozstredené do tzv. základne poznatkov, knowledge base, a celý ten proces je samoučiaci. To znamená, že nie je nevyhnutné robiť tagging vôbec. To je veľmi dôležité, pretože to skracuje čas, ktorý je nevyhnutný na implementáciu systému. A nakoniec posledný krok je príprava užívateľského rozhrania na analýzu údajov. teraz len rýchly prehľad ohľadom charakteristík eh, CCL a tých eh, pozitívnych stránok. Je to rýchle, ľahko sa to zavádza, je to jazykovo neutrálne a miera presnosti je nad 90 Troška som už predtým hovorila o nenávisných prejavoch, hovoril to aj pán Hoff, eh, konkrétne spomenul príklad Facebooku. Je zaujímavé, že pán Mark Zuckerberg povedal, že technológia umelej inteligencie Facebooku, ktorá je veľmi pokročila, bude schopná za 5 až 10 rokov detekovať prípady nenávisných prejavov a môžem vám povedať, e, že v Európe to robíme už teraz. To vieme už teraz. Sme mimoriadne vďační, že umelá inteligencia sa stala prioritou EÚ a že vážne diskusie ohľadom noriem, štandardov, etických rozmerov a možností prebiehajú. A ako zainteresovaná strana sme pripravení spolupracovať s EU, jej inštitúciami a európskymi spoločnosťami, aby sme spoločne vypracovali európske kompetencie o umelej inteligencii v súlade s európskymi normami a hodnotami. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu za úvodné slova. Veľmi zaujímavé. Rada by som teraz dala priestor poslancom, aby položili otázky, aby prezentovali nejaké pripomienky. Kto chce ako prvý e, sa niečo spýtať? Katrin? E, ďakujem. E, je dobré, že sú tu norskí kolegovia, ja som v delegácii FD. Pôjdeme do Stavangeru za pár týždňov, je dobré, že ste tu. A samozrejme aj programe máme veci, ktoré sú podstatné e, z pohľadu EFD delegácie. E, vrátiť sa k tomu to bude dôležité. Viaceré veci. Dnes ráno sme mali stretnutie na ranejkách. hovorili sme o umelej inteligencii. Čakáme, teda bolo to trošku deň, deň skôr, čakáme na návrh komisie. Zajtra osoba z komisie počas raného stretnutia bola veľmi sporá na slova ale tu je viacero vecí, ktorých sa dotýkame. E, otázka dôvery, otázka noriem, štandardov a to by som rada riešila podrobnejšie. Náš výbor je zodpovedný za štandardy, normy. Mám istú obavu, že pokiaľ ide o niektoré záležitosti ohľadom toho, kto bude prijímať a vytvárať tie normy, budeme musieť e, oveľa viac e, veci riadiť. Do istej miery sme my tými, ktorí to ovplyvňujú, ale chcela by som vedieť, aký je váš pohľad na normalizáciu. Kvalita údajov je mimoriadne dôležitá, aby sme mohli algoritmy odvieť od tých dát. Musíme sa ale ubezpečiť, že tie dáta sú čo najkvalitnejšie, najpresnejšie. Ako podľa vás zabezpečíme presné a kvalitné dáta? E, Videl som, že ste citovali Alana Turinga, e, samozrejme tá práca začala ešte pred Alanom Turingom, ale skutočnosť, že on je vnímaný ako prekopník, to je veľmi dôležité vzhľadom k tomu, čo sa mu stalo. Je dobré, že jeho práca takto vystupuje do popredia. Ďalej otázka vzdelávania. Jedna z veľkých obáv, ktorý si ja spájam s umelou inteligenciou a tými konverzáciami. Hovorili ste o tom, čo spomínal Mark Zuckerberg. A síce tvorcovia politik nechápu celkom tomu konceptu umelá inteligencia, pred, niekoľkými rokmi to bola dátová veda, teraz je to umelá inteligencia, máme úlohu aj vzdelávať a tak ďalej. Keď e, sa pozrite aj okolo, nie je tu veľa europoslancov prítomných, teraz je ten čas, aby sme šírili aj to povedomie, aby sme lepšie zabezpečili interak interakciu medzi expertami na technológiu, e, medzi e, tvorcami politík a medzi samotnou verejnosťou. Jedna z významných vecí v tomto súvislosti je vzdelávanie. Nemôžeme o tom rovnako konverzovať. Je to veľká téma, kde sú veci ako pr- pracovisko, teda zamestn- čo to bude znamenať e, zamestnaní. Ďalej otázka zdravotného zdravotníctva. V súčasnosti existujú možnosti, ako detekovať e, rakovinu lepšie, ako to dokážu lekári. Mnohé veci, ktoré sú nepredstaviteľné, možno a ako zabezpečíme tú väzbu medzi technologickými expertami a medzi tvorcami politiky, čo môžeme spraviť spoločne, aby sme sa ubezpečili, že budeme lepšie informovaní. Lebo ja sa teraz obávam, že to, čo sa deje, e, dotkli sme sa autorských práv, e, získavania dát, data mining, to nevyzerá celkom dobre, pokiaľ ide o data mining, získavanie tých dát. Ako ale premostíme tie medzery, ako informujeme občanov a ako budeme spoločne kráčať touto cestou pretože nezvrátime tento príval umelej inteligencie, ako to spravíme do budúcnosti, ako pripravíme občanov, ako sa obezpečíme, že tí ľudia, ktorí dokážu e, získavať e, tú, tú silu z tej technológie, aby nakoniec sa nestali obeťami takejto moci, takejto sily. Je dobré, že ste tu, dobre, že konverzujeme, veľa vecí treba spraviť a myslím si, že aj do budúcna. E, Počkajme si na to, čo prinesie komisia aj zajtra a ubezpečme sa, že toto bude ten gestorský výbor, ktorý bude určovať požadované normy, štandardy, aby to bola Európa, a nie Čína, ktorá bude udávať tón. Eh, ďakujem. Pán Štefanec, ďakujem všetkým za veľmi zaujímavé myšlienky. V súčasnosti sa hovorí o falošných správach, o opatreniach proti ním Myslím, že to je najväčšia výzva pre demokracie. Využívanie umelej inteligencie na takéto ciele, teda na boj proti falošným správam, asi by sa to dalo obrátiť a mohla by to byť hlavná e, výhoda demokracie, ak to bude fungovať dobre, ale ja sa pýtam, aké nástroje by sme mali použiť na ochranu demokratických pravidiel čo sa týka boja proti falošným správam. Treba rozlišovať e, súkromný sektor od verejnej úlohy. V väčšine krajín EÚ verejnej, e, verejný sektor robí viac ako štáty zákonodárca. Stále hovorím o tom boji proti falošným správam. Možno, že by sa to dalo trochu rozvinúť, akú úlohu by mal zohrávať verejný sektor, ako využívať umelú inteligenciu na tieto ciele. Ďakujem pani Akonsári teraz. Nech sa... Ďakujem pekne. Chcem hovoriť po fínsky, mám otázku. Z minulosti vieme, že revolúcia ničí svoje vlastné deti a táto digitálna revolúcia mm, prináša aj etnické, pardon, etické otázky. E, umelá inteligencia, to už sa povedalo viackrát, napríklad pri e, preklade ostáva neutrálna. To povedala aj norská kolegyňa. Neutralita algoritmov, pretože tie algoritmy sú neviditeľným pilierom digitalizácie. Sú tam aj e, obchodné tajomstvá obsiahnuté, ako si môžeme byť istí, že sú neutrálne. Potom som zaznamenala tú skôr pozitívnu správu o tom, že Európa má náskok oproti Číne alebo USA pri rozvoj umelej inteligencie. Mohli by ste o tom povedať viac? V akom zmysle je tu náskok, ako sa nám darí lepšie identifikovať tie falošné správy, napríklad e, v porovnaní s USA a Čínou. Neviem, či Čína vôbec e, sa zaujíma o falošné správy. V čom je náskok EÚ? Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Lopis. Ďakujem pekne, využijem prítomnosť expertov, aby som im položil niekoľko otázok a aby som sa ja podelil o moje úvahy. Prvá sa týka právnickej osoby, právnickej, teda to je vec, ktorú musíme hlbšie diskutovať, to je právnu subjektivitu, pretože ide o to, komu zvoliť zodpovednosť za tieto voľby. Či stroju, či tvorcovi, výrobcovi, či tomu, kto tam dáva tie údaje, tie dáta. To je vec, ktorá sa stáva stále komplexnejšou, toto rozhodnutie a páčilo by sa mi z toho pohľadu počuť váš názor. Hovorili sme o tom, že bude nevyhnutné a podstatné mať systém, ktorý bude schopný posúdiť kvalitu, spolahlivosť údajov na základe ktorých potom umelá inteligencia bude fungovať. V opačnom prípade e, je tu riziko, že budeme mať e, odchylky v tých výsledkoch, že to nebude dobré a že to zmení aj a ohrozí neutralitu toho algoritmu. Pretože stále viac tých dátov, dát a údajov umožňuje napríklad aj riadiť a správovať ekonomiku, preto je nevyhnutné, aby celý ten proces bol transparentný. Nakoniec aj ja by som rád pochopil, ako to je ohľadom skutočnosti, ktorý ste spomínali, ktorú ste spomínali, že na európskej úrovni máme istú konkurenčnú výhodu. Chcel by som to podrobnejšie počuť. Ja osobne sa domnievam, že je nevyhnutná, aby bola stratégia celoeurópska. Dnes e, ten trh je možno príliš rozdrobený a tým pádom strácame tú konkurenčnú pozíciu, aká by mohla byť čo je možné spraviť na to, aby sme išli ešte rýchlejšie v porovnaní s tým tempom v súčasnosti. Ďakujem. Thank you very much. And if no one... Ďakujem, ak sa už nik nehlási o slovo, tak položím otázku ja. Je to taká obava spoločnosti vo vzťahu s umelou inteligenciou, roboty a robotiku vnímajú ako hrozbu pre naše pracovné miesta, že iba vysoko kvalifikovaní ľudia budú schopní pracovať s robotmi. Ja som však presvedčená o pozitívach, o výhodách umelej inteligencie pre nás. Vy ste to aj uviedli, niekoľko príkladov. Takže čo by ste povedali väčšine na to, aby ste ich presvedčili o výhodách umelej inteligencie, aby ju nevnímali ako hrozbu, ale ako prínos. To by bola taká všeobecnejšia otázka z mojej strany. Neviem, kto sa vyjadri ako prvý. Ja sa určite obrátim aj na expertov, aby na to zareagovali, ale chcem vám iba povedať, že sme boli ráno na komisii s kabinetom komisára. Bude aj oznámenie zverejnené zajtra v tejto oblasti. A povedali sme tam niečo, čo chceme povedať aj tu na pôde Európskeho parlamentu, teda, že bude veľmi dôležité spolupracovať v nadväznosti na to oznámenie. Je tá aj tá dohoda, ktorú som spomenul v úvode. <clears throat> A tu myslím, že európske inštitúcie musia zohrať eh, istú rolu aj Európsky parlament a takto zadefinujeme to, čo, na čo má slúžiť umelá inteligencia. Nie je to nejaký tajný program, je to pre širokú verejnosť. A tak ako ste vy povedali, pani predsedajúca, že sú tam obrovské výhody, budeme o tom ďalej hovoriť. Hovorili sme o tom už aj včera, o výhodách pre zdravotníctvo, pre verejný sektor, pre právny sektor, bojovať proti falošným správam, nenávistným e, vystúpeniam, zvyšovať bezpečnosť našich občanov vďaka lepšiemu spravodajstvu, ktoré môže zachrániť e, životy Takže nie je to nič e, ponuré, žiadna hrozba pre širokú verejnosť. Predsedni, predseda výboru ANSIS, ďakujem pekne. Normalizácia je to veľmi dôležité je tu výbor pre umelú inteligenciu. Mnohé krajiny sú tam zastúpené, ale USA a Čína sú tam lídrami. Potom skôr menšie európske podniky, ktoré tam zastupujú európske krajiny, ale nemajú také prostriedky ako veľkí hráči z USA a Číny veľa peňazí sa investovalo do eh, normalizačných snách technológie. Treba sa do toho zapojiť v čo najväčšej možnej miere a podporiť tak krajiny, ako aj jednotlivé spoločnosti, ktoré sa na tomto výbore ISO podielajú. A pozitívne je aj to, že EÚ bude mať eh, monitorovacie stredisko pre mm, umelú inteligenciu. A v 2025. stratégia pre pardon, 25. bude táto stratégia predložená na delegácii ANSIP. A potom etika, etické otázky. Je to veľmi e, komplexný stroj, samozrejme. Mali by sme urobiť asi krok vzad, aby sme povedali, že Európa v mnohých aspektoch je lídrom. Máme menšie podniky, ale chýbajú nám e, možno, že chýba nám dopyt, e, obrovský verejný sektor, ktorý by to myslím, mohol e, využiť, ak by umelá inteligencia bola efektívnejšia, bolo by to aj v prospech e, ďalších odvetví a verejný sektor by bol efektívnejší. Čiže veľa možností. Ja, ja by som to videl pozitívne. Konkurenčná výhoda teraz Máme druhú generáciu umelej inteligencie v súčasnosti. Potrebujeme však trošku náročnejších zákazníkov, ale predsa len je e, veľká výhoda to nariadenie GDPR. To bude výhoda pre podniky. E, báli sa toho, ale je to jasná výhoda a potom ako bojovať proti falošným správam, ako ich odhaliť. Teraz dám slovo kolegovi, výkonný riaditeľ ANSIS. Ďakujem, ja som jedným zo zakladateľov tejto spoločnosti. Ďakujem za to, že ste nás pozvali. Keď hovoríme o falošných správach, je tu nová technológia a zatiaľ nevieme, aký to bude mať výsledok. To je správne, pani predsedajúca, ale už sme to zažili v minulosti, najskôr veľké obavy a potom sú jasné výhody, pretože to prináša aj mnohé pracovné miesta. To platí aj pre umelú inteligenciu. Zatiaľ ani nevieme, ako sa tie pracovné miesta budú volať, ani nevieme, aké presne pracovné miesta to v budúcnosti prinesie a na to treba pamätať, keď o tom hovoríme. Ale je to zmena, ktorá znamená, že sa tu pri falošných správach dajú kombinovať algoritmy s logaritmami. teda štrukturované dáta s neštrukturovanými. A nie je to tak anonimné, ako si mnohí myslia, teda to vyhľadávanie na internete, je tam e, e, adresa IP a dá sa vyhnúť e, identifikácii. Všetci sme počuli o tých dark rooms, temných miestnostiach, ale podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme ostali spolu v Európe, aby sme spolupracovali, aby sme ostali otvorení, pretože z veľkej časti pôjde o zdieľanie a o spôsob zdieľania. A vy ste tí, ktorí hovoria, že ak budeme mať istý náskok pred vývojom, tak potom nás čaká svetlá budúcnosť. Pozrime sa na tento telefón. Všetci máte takýto telefón. Musíte ho nabíjať. Ale je na to 20 spôsobov to vytvára mnohé pracovné miesta v Číne. Tie koncovky nie sú rovnaké, ale pre životné prostredie je to, je to úplná katastrofa. A to mám na mysli. To je niečo, na čom treba pracovať, vymyslieť nové normy a potom, keď hovoríme o morálke, o etike, tak by to nemalo byť eh, problematické zapracovať to aj do algoritmov. Poviem to následovne. Aby sme zastavili tie falošné správy na hranici EÚ, tak musíme porozmýšľať, ako ten boj môžeme vyhrať, ak budeme spolupracovať, ale musíme byť rýchli. A nemôžeme sa báť. Musíme byť pionieri a treba skombinovať e, stroje s ľuďmi a na základe toho vypracovať normy. Um, uh, a dôveryhodnosť údajov. Ďalšia dôležitá otázka, ku ktorej sa chcem vyjadriť. čom je náš algoritmus špecifický? Dá sa vyhľadávať a je to stručné. Ak by sa politici mali rozhodnúť, e, pozrime sa napríklad na projekt e, v nemocnici, nedá sa iba obrátiť na súkromnú nemocnicu a povedať, že dobre, môžu si dovoliť iba bohatí, napríklad zaplatiť za operáciu. Tu musia byť prísne pravidla na zber údajov, na ich kvalitu. Myslíme si, že toto je zabezpečené ale zamerať sa napríklad na farmaceutický priemysel. Naša technológia môže teda eh, rozumie všetkým jazykom, aj dialektom, aj zložité jazyky, dlhé 30-40, eh, v dĺžke 30-40 vied, už to v Norsku používame. Ak niekto napíše, že budú rajčiny na námestí Grand Place eh, dnes večer, tak systém eh, rozpozná, že tam rajčiny vlastne ako keby nezapadali a na základe toho sa spustí. Je to teda veľmi premyslené. Aj justícii to môže pomáhať pri e, sledovaní istých osôb. Tie isté pravidlá by potom platili v celej EÚ, to je ale zase úlohou parlamentu sa za to zasadiť. Ďakujem. Thank you very much. Nobody else, you've all... Ďakujem. Alebo už niekto ďalší. Odpovedali ste na všetky otázky. Ďakujeme za to, že ste sem prišli, že ste nám uviedli tieto informácie o umelej inteligencii a určite sa bude na tejto problematike ešte dlho pracovať. Ďakujeme vám veľmi pekne za vaše názory eh, a vysvetlenia. To znamená, nie je tu spravodajca. Takže našim ďalším bodom je voľný tok neosobných údajov v EÚ, ale spravodajca tu nie je, takže možno by sme mohli chvíľku počkať, kým príde. Okay, so uh, our rapporteur has arrived, so uh, we can uh, continue with our last agenda item for this morning. Takže môžeme prejsť poslednému bodu do bodu dnešného programu. Sú to pozmeňujúce návrhy k voľnému toku neosobných údajov v EÚ a dala by som teraz slovo našej spravodajkyni pani Koraco Bild. Ďakujem veľmi pekne. Prepačte, kolegovia, hlasovala som v inom výbore. Máme tu skutočne konflikt priorit. Ospravedlňujem sa. Chcem sa najprv poďakovať každému za veľmi dobre pozmenujúce návrhy, ktoré ukazujú záujem o účasť a môžem povedať, že už sme mali Druhé, ďalšie stretnutie tieňových spravodajcov. Pozerali sme kompromisy a ďakujem všetkým tieňovým, Myslím, že sme spolu odviedli veľmi dobrú prácu a mali sme aj konštruktívny prístup a našli sme dobré kompromisy a teším sa, že máme toľko spoločných cieľov. Musíme byť ambiciozni pri tomto nariadení, pretože výhody, tie obrovské prínosy, odstránenia požiadaviek na voľný tok údajov v Európe nemôžeme ohroziť. Nemôžeme to ohroziť ani zúžením e, rozsahu pôsobnosti alebo zvýšením počtu výnimiek. To potrebujeme totiž, aby sme mohli rýchlo pokračovať pri dotiahnutí tohto dôležitého nariadenia je to naozaj jeden z pilierov jednotného digitálneho trhu. Tie prínosy pre ekonomiku hnanú údajmi, to je to, k čomu v Európe smerujeme a to sa rovná približne dvom posledným o dohodám o voľnom obchode, ktoré sme uzavreli v Európe. Rýchlo prejdem pozmenujúce návrhy. Je to veľmi jednoduché nariadenie, nechajme ho jednoduché, jasné, správnou istotou a ambiciozne. Článok 2, to je o rozsahu pôsobnosti. Chcem to len pripomenúť. Tak tu si myslím, že sme urobili, a ešte máme veľa pred sebou, čo spraviť, aby sme vyjasnili, ako voľný tok údajov je doplňujúcim a nie prekrývajúcim sa z GDPR ja, mnoho cháp, ja chápem mnoho oprávnených obav, otázok, pozmeňujúcich návrhov kolegov. Dostali sme 5 právnych rád a všetky hovoria vlastne to isté. A síce, že voľný tok neosobných údajov a toto nariadenie má veľmi obmedzený rozsah pôsobnosti. Tu ide o zemepis, tu ide o to, kde budú údaje, tu ide o odstránenie prekážok pri lokalizovaní údajov. Nariadenie o ochrane údajov hovorí o tom, ako údaj spracúvame. A to je niečo celkom iné z hľadiska toho, čo sa tu rieši. Chcem vám to prečítať. Ja sa cítim veľmi malá pred očami týchto technických e, problémov a mali sme mnoho právneho poradenstva. Takže osobné údaje GDPR, neosobné údaje voľný tok. To je toto nariadenie. A čo, keď máme zmiešané súbory údajov a prečo musia byť v rozsahu pôsobnosti uvedené? Pretože experti nám hovoria, že je a bude viac a viac šedých zón. Väčšina budú neosobné údaje, a malá časť budú osobné údaje, i keď presne nevieme. Takže čo sa stane, keď máme takéto e, prepojenie? Vždy, e, kdekoľvek sa nachádzajú, EU, GDPR bude platiť na osobné údaje, ale nemôžeme ich uplatňovať na celý súbor údajov v prípade zmiešaných. Prečo? Pretože GDPR hovorí, že nemôžete zabrániť pohybu údajov na základe súkromia, ale členské štáty, počúvajte ma pozorne, členské štáty môžu použiť mnoho ďalších výnimiek z GDPR, a nie sú to obmedzenia vychádzajúce zo súkromia, takže by sme úplne podkopali nariadenie o voľnom toku údajov. Chcela som to povedať, pretože je to jedna z tých e, závažných vecí musíme zachovať integritu údajov, súkromie a súčasne nesmieme brániť inováciám a blokovať ekonomiku. Takže by som prečítala právnu radu. V našom texte jasne píšeme, mnohých pozmeňujúcich návrhov, že v prípade zmiešaných súborov GDPR bude platiť pardon, a síce, že voľný tok bude platiť bez ohľadu na to, aby to malo dopad na GDPR. To znamená, že tie nespravodlivé požiadavky na lokalizáciu budú odstránené E, ale GDPR bude stále platiť, bude platiť súčasne pre e, oblasť e, súkromných údajov a dojde k, zakazu, zaka, teda dojde k zakázaniu neoprávnenej lokalizácii a všetky pravidlá budú platiť. Musela som tu na tak rýchlo prečítať tento právny text, pretože platí. Takže keď máme zmiešané súbory, aby sme uplatňovali GDPR na celý súbor, by to hneď od prvého dňa skončilo na súde a my sme za to zodpovední, aby sa to nestalo. S kolegami sme ďalej hovorili o deanomizácii údajov Určite aj tu budú pozmenujúce návrhy a e, pretože deanomizácia patrí, spada potom pod ochranu GDPR. Ďalšia časť sa mi nezdá veľmi problematická. Všade je dôležitá právna istota. Potom tu bola otázka o verejnom obstarávaní. E, toto nariadenie je o deregulácii, ale nezavezuje vás presunúť údaje do iného členského štátu. Ide o to, aby vám členský štát tom nebránil. A preto je dôležité zahrnúť verejné orgány na všetkých úrovniach štátnej správy a verejné obstarávanie, ale ak to nechcú outsourcovať, verejné orgány nemusia. Článok 4, to je voľný pohyb, výnimky z dôvodu verejnej bezpečnosti. Tu je dôležité, aby sme zachovali jednu výnimku na základe zmluv a judikatúry. A znovu, aj tu máme veľmi dobrú, dobrú radu od právnikov a máme širokú zhodu, že výnimka z verejnej dôvodu verejnej bezpečnosti má zostať ako je. Členské štáty majú byť transparentné pri oznamovaní alebo komunikovaní všetkých údajov alebo tých požiadaviek, ktoré chcú zachovať. Prečo? Aby komisia mala možnosť to preverovať a monitorovať a aby to bolo čo najobmedzenejšie na základe zásady proporcionality. Potom by malo pripomienku k ďalšiemu problému, to je zverejňovanie na webovej stránke v úradných jazykoch. A tu preverujeme s komisiou. V správe ITRE máme aj to, že by to mali pracovné jazyky, komisia angličtina, francúzština, nemčina, ale určite aj tu nájdeme riešenie, pretože každý chce byť otvorený a transparentný, pokiaľ ide o občanov a firmy Článok 5. Dostupnosť údajov k príslušným orgánom. Musíme to zjednodušiť, ten postoj. Ak jeden členský štát chce mať prístup k skladovaniu údajov v inom členskom štáte správnych dôvodov, ja neviem, daňové účely, a jeden bo, kontakt, jedno kontaktné miesto, tak jednoducho to má byť čo najjednoduchšie, najjasnejšie článok 6 etický kódex. A ešte tu potrebujem trocha času na to, aby sme to mohli vysvetliť, pretože tu v zásade ide o slobodnú zmluvu medzi e, cloud, poskytovať cloudovej služby. Je to tu možnosť pre firmy premeniť e, poskytovateľov a ich technológia sa rýchlo vyvíja. Vývoj je veľmi rýchly. E, stále máme lepšie cloudové služby Takže ja si myslím, že línia komisie v správe je dať šancu etickým kódexom bez toho, aby sme boli veľmi preskriptívni. Jednoducho majú mať dosť času, aby ich mohli efektívne zavádzať. Komisia bude nielen zvolávať takéto rokovanie, ale bude aj monitorovať proces harmonogram článku 9. Tu si myslím, kolegovia, že sme vyriešili mnoho problémov, pretože sme ho skrátili, tento harmonogram. Uvedomujeme si, že ak chceme byť nepriestrelní v budúcnosti, chceme monitorovať, vyhodnocovať tie e, e, zásadné otázky, napríklad GDPR a podobne. A potom komisia by mala urobiť aj usmernenie, ako to má byť tak je to skutočne pre mňa ďalšia cesta, ako riešiť obavy súvisiace s ochranou údajov. Takže správy budú KDP, verejnej bezpečnosti a výnimok. Z tohto dôvodu to sú tie správy, čo musí dávať komisia. A obmedzili sme, samozrejme, portability etický kódex a obmedzili sme to z 5 rokov na 3, 3,5 roka to je ten čas na posúdenie, aby spolu zákonodarca mohol zasiahnuť. Ak na základe inovácie technologického vývoja nebudeme spokojní. Ďakujem veľmi pekne pani predsednička a teraz si veľmi rada počujem kolegov a tieňových spravodajcov k tým bodom, ktoré som tu uviedla. Ďakujem. A k všetkému, čo ich zaujíma. Za SAD je to pani Šaldemoze. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, budem hovoriť po dánsky. Tak for ordet, fru formand, og også tak for øh, den her gode gennemgang. Ďakujem veľmi pekne aj za slovo, aj za vynikajúcu prezentáciu spravodajkyne. Je to veľmi osobitná situácia, pretože tu hovoríme o pozmenujúcich návrhoch, ktoré podali naše skupiny, ale my sme sa už dostali ďalej, pretože už hovoríme o kompromisoch. Ale napriek tomu sa pokúsim vysvetliť tie tri témy, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Jedna časť je tá celá problematika zmiešaných údajových súborov. Je to pre nás veľmi dôležité, aby sme našli tu tí užitočné, jasné definície, aby sme nevytvorili zmetok v tom, čo máme na mysli v tejto legislatíve. A určite to dokážeme. Toto je jedna z tých rozhodujúcich tém. A je veľmi dôležité, aby sme neoslabili GDPR, a súčasne musíme mať istotu, že všetko je jasné a že to právne znenie je veľmi dobre formulované, zrozumiteľne formulované. Ďalšia vec, o ktorej sme začali teraz hovoriť viac menej, je tá celá problematika deanonymizácie údajov. Máme veľké údajové súbory a Niektoré nemajú osobné údaje, ale technológia sa vyvíja a je stále ľahšie deanonymizovať tieto údaje. A je dôležité, aby naša legislatíva bola silná, robustná, aby sa to nemohlo zneužívať. A musíme mať jasno v tom, o čo ide v tejto legislatíve. Takže ďakujem, že ste to dali do jedného z kompromisných návrhov, pretože to ukazuje, na čo sa máme zamerať pri revízii legislatívy o dva roky. A na to naozaj potrebujeme vidieť, ako ďaleko sme sa dostali v oblasti deanonymizácie. Ďakujem za to. Začali sme len teraz ísť touto cestou. Dneska sme hovorili o umelej inteligencii a ja si myslím, že v budúcnosti uvidíme, že je možné zmeniť charakter údajov. My nechceme, aby sa naši občania týmto znepokojovali. A potom ďalšia vec, čo je dôležitá pre SAD, je otázka verejného obstarávania. Podobne ako všetky tie témy, o ktorých sme tu hovorili pri voľnom toku údajov, tak je veľmi dôležité, aby sme nevytvárali zmetok v oblasti právneho postavenia. Nemyslím si, že je nejaký dôvod spomínať e, verejné obstarávanie v legislatíve. Máme veľmi dobrú legislatívu na európskej úrovni pre verejné obstarávanie a tá platí ak začneme spomínať verejné obstarávanie v kontexte voľného toku neosobných údajov, dojde k zmetku. Ľudia si budú myslieť, že sa snažíme zmeniť legislatívu o verejnom obstarávaní. A pre nás je dôležité v SAD, aby sme sa vyhli takýmto zmetkom. Ale ak to dokážeme vyriešiť pri zmiešaných súbo- údajových súboroch a ak e, sa bude dobre riešiť otázka deanonymizácie, ak dokážeme povedať niečo nešpecifické v tejto legislatíve, tak asi sa nám podarí prácu veľmi rýchlo dokončiť a dostaneme v dobrú výbornú podporu pre túto navrhovanú legislatívu, čo je veľmi dôležité, aby sme zaručili, že budeme mať voľný tok neosobných údajov. Toto sú tie tri body, ktoré sú pre nás veľmi dôležité a v dvoch bodoch sme už dostali pomoc. A síce, ak by sa nespomínalo verejné obstarávanie, môžeme podporiť návrhy na stole a kompromisy, takže sa teším na vynikajúcu spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne a za ECR, Dalton, ktorý tu nie je a požiadal ma, aby som hovorila v jeho mene, a v prvom rade sa chce poďakovať spravodajkyni za rýchlu prípravu návrhu kompromisných pozmeňujúcich návrhov, ako aj za konštruktívne rokovanie v Štrasburgu minulý týždeň. Rovnako hovorí, ako už povedal na tomto rokovaní o predchádzajúcich diskusiách, je na tej istej lodi ako spravodajkyňa chce rýchly záver, ambiciózne nariadenie, ktoré odstráni E, problémy pri voľnom toku. Pokiaľ ide o výnimky, tak vie, že toto bola veľká téma v rade a je to súčasťou širšej debaty výnimiek pre verejný sektor. Preto si myslí, že je dôležité, aby parlament zaujal silný postoj proti takýmto veľkým výnimkám z nariadenia. Plne podporuje úsilie spravodajcov minimalizovať výnimky z nariadenia, pokiaľ ide o verejnú bezpečnosť, verejné obstarávanie a pokiaľ ide o nejaký vládny vplyv. Je tu obrovské riziko podľa neho, aby vláda, respektíve aj miestne orgány zneužívali takéto ustanovenia a takisto zbytočne lokalizovali údaje, iba že budú nútení obhajiť svoje dôvody a zverejňovať svoje kroky. Pokiaľ nebudeme v parlamente ambiciozní z pohľadu čo najširšieho rozsahu pôsobnosti, tak e, je tu skutočné riziko, že výsledok nariadenia sklame a neodstráni mnohé existujúce prekážky voľnému toku iných údajov ako osobnej povahy. Nejde o to, aby sme veci stiažovali verejným orgánom, nie je to tak nastavené a víta kroky spravodajky, ktoré majú zjednodušiť e, to, aby legitimné požiadavky na prístup k údajom od verejných orgánov boli zabezpečované a riešené rýchle, lebo aj to je obava, ktorú identifikoval. Pokiaľ ide o zmiešané sady údajov, domnieva sa, že máme dostatočnú právnu istotu, ktorá bola zabezpečená minulý týždeň v Štrasburgu počas schôdze. Nie je tam riziko pre GDPR z tohto nariadenia. E, objasnené znenie kompromisu to jasne hovorí a myslí si, že všetci súhlasíme a že nepodporíme čokoľvek, čo by GDPR ohrozilo. Pokiaľ ide o data porting, víta kompromis spravodajkyne a domnieva sa, že by sme mali umožniť trhu, aby e, vygeneroval etický kódex a aby bol dostatočný čas na to, aby to fungovalo v praxi. Mali by sme sa sústrediť na transparentný systém, systém, kde prechádzanie je jednoduché oba elementy zvýšia kvalitu služieb pre, poskyt, pre užívateľov, ako aj kompatibilitu a to bude aj pre malé stredné podniky. To chcel doplniť pán Dalton za ALDE, Dita Charanzová. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pomerne stručne chcela by som pogratulovať Anne Marie, ale chcela by som sa poďakovať aj sekretariátu, ktorý pomohol takisto právnemu odboru. Myslím, že na stole máme veľmi dobré kompromisy. Nemám žiadne ďalšie pripomienky, možno len pár reakcií ohľadom e, väzby medzi týmto nariadením a GDPR. Z tohto pohľadu si myslím, že to neformálne právne stanovisko, ktoré sme obdržali, bolo veľmi užitočné. Tieto dve nariadenia si navzájom neodporujú a veľmi jasne to uvádzame aj v kompromisných pozmeňujúcich návrhoch. Skutočne vítam tón kompromisných návrhov, myšlienku, že eh, vy ako spravodajkyňa Anna Maria, takisto aj my ako parlament, čo chceme vyslať ako signál z Európskeho parlamentu ešte predtým, ako sme od komisie dostali tento návrh. Chceme a chceli sme, aby údaje sa voľne pohybovali po celej Európskej únie a aby neboli žiadne požiadavky na lokalizáciu dát Myslím si, že aj tieto požiadavky spresníme eh, v rámci niektorých pozmeňujúcich návrhov. Hlavne keď hovoríme aj o verejnom obstarávaní, to je veľmi užitočné, treba sa toho pridržať. Ďakujem veľmi pekne, dúfam, že čoskoro bude hlasovanie o kompromisných návrhoch. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Nikto z GUE alebo zelených, ale Marko Zulu, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička. Ja by som chcel poblahoželať spravodajkyni, pretože ten návrh, na ktorom pracujeme, myslím si, že ten sa týka cieľov, ktoré všetci kladieme, ktoré sledujeme. Ideme smerom e, voľného obehu údajov na vnútornom trhu a dát. A to sa môže udiať len ak na druhej strane e, tej rovnice bude dôvera spotrebiteľa E, naša práca musí preto mať na zreteli takúto správnu rovnováhu. misie, ale myslíme, že z pohľadu slobodného obehu, voľného obehu je nevyhnutné zabezpečiť interoperabilitu systémov, kvalitu a spolahlivosť dát. Pokiaľ ide o dôveru, musíme zabezpečiť záruky je teda vítané upresnenie, ktoré je tam v súvislosti s osobnými údajmi a údajmi iné ako osobnej povahy. Podporujeme takéto rozlíšenie, tak, taký, takúto podmienku. Záruka pre užívateľov bez toho, aby sme dávali tam príliš obmedzení e, z pohľadu toho, čo má byť e, voľný obeh dát. Na to, aby sme to zabezpečili, chcem zdôrazniť e, koncepciu, ktorú sme už spomenuli na ostatnej schôdzi. Záväzok e, vypracovať nariadenie, ktoré bude aj do budúcnosti kvalitné, ktoré odolá v budúcnosti, aby sme teda nepristúpili k právnej úprave, ktorá bude príliš rigidná, aby sme zadefinovali zásady, ktoré potom nám budú dovolovať to, aby právna úprava zostala platná počas e, dlhšieho obdobia pretože toto odvetvie, ako vieme dobre, inovácie, technológie je rýchlejšie, ako my dokážeme potom upravovať, doplňať e, legislatívu. Je oveľa lepšie to robiť vopred ako až potom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Neviem, kto vystúpi za komisiu, ale nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, veľmi stručne. Samozrejme aj my by sme radi privítali e, tú tvrdú prácu, ktorá bola odvedená tak e, rýchle, takým pôsobným spôsobom zo strany, strany parlamentu, osobitne spravodajkyňou, pani Koraca Bild. Sme spokojní to povahou a smerom, ktorým sa uberá táto práca a dúfame, že to nám umožní čo skoro sa dostať do stavu, kedy budeme môcť spustiť e, rokovanie teda parlament s radou Niekoľko vecí, ktoré boli spomenuté a vieme, že sú tu kľúčové obavy zo strany poslancov, pokiaľ ide o zmiešané sady dát. Je úplne nevyhnutné, aby sa to nejakým spôsobom nedotklo GDPR, aby GDPR bola uplatňovaná vždy plne, v plnom rozsahu. E, treba si pripomenúť, že GDPR je legislatíva, ktorá zabezpečuje e, slobodu e, pohybu. My sa týmto opatrením snažíme dobehnúť práve GDPR, a zabezpečiť, aby aj údaje iné ako osobnej povahy mohli voľne obiehať po Európskej únie. Jednoducho GDPR nastavuje pravidlá zaobchádzania s takýmito údajmi v rámci ich pohybu po Európskej únii. Na tomto základe si myslím, že nebude tam žiadna právna neistota, čo sa snažila komisia riešiť aj v rámci tohto návrhu. Akékoľvek úpravy, ktoré sa týkajú tohoto, sú vítané. Pokiaľ ide o neanonymizáciu, to je dôvod, prečo takáto definícia a kontrário teda osobné a neosobné údaje, je tak dôležitá. Inými slovami, takéto nariadenie sa uplatňuje na čokoľvek, čo nie je údajom osobnej povahy, ak, ako dnes znova zasnelo, zaznelo, ak v budúcnosti bude existovať technológia, ktorá umožní procesoru dávať e, dáta dohromady a začať identifikovať a znova vytvárať osobné údaje, ako náhle k tomu dôjde, tak tu sa uplatňuje definícia e, osobných údajov a je to plne pokryté GDPR. Preto neanonymizácia je dôvodom, prečo potrebujeme tú definíciu alebo prečo potrebujeme tu zabezpečiť následnosť tých legislatívnych úprav, o ktorých sme hovorili v súvislosti s GDPR. A ďalšia vec, e, tam ma potešilo, že som počul, e, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy ohľadom verejného obstarávania, už je jasné zo, z návrhu spravodajky, ktorý naozaj vítame, že je nevyhnutné z dôvodov verejnej politiky, aby teda aj samotných občanov, aby dáta verejného sektora boli súčasťou tohto návrhu, aby boli pokryté opatrením. E, ale bez ohľadu na to, čo povedal pani Šaldemoz, vieme si predstaviť situáciu, že by členský štát, ak by chcel, mohol plne dodržiavať e, zákony verejného obstarávania EÚ a napriek tomu uchovať všetky dáta na svojom území keby e, bol otvorený e, pravidlám transparentného verejného obstarávania, keby sa to dialo na úrovni jeho teritoria, bolo by to v poriadku, potom by bola napríklad samostatné obstarávanie, kde by išlo o uchovávanie takýchto dát v dátovom centre, ako to už bolo v dvoch členských štátoch a potom bola vydaná inštrukcia všetkým verejným orgánom bez ohľadu na ich povahu, že musia ukladať, uchovávať všetky svoje dáta v takomto dátovom centre a len v tom konkrétnom jednom, to účinne vlastne zamkne tie, tie, tie dáta do jedného miesta a neumožňuje ich opakované použitie pre účely verejného, verejného, teda verejné použitie pre rozvoj zdravotníctva, verejnej dopravy, environmentálnych riešení, iných riešení, ktoré môže, môžeme zabezpečiť pre, teda z, takéhoto, z takýchto dát pre občanov. Preto tam chceme mať verejné obstarávanie v tomto návrhu. Toľko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Skôr ako dám slovo naspäť spravodajkyni aj Andrea chce niečo povedať. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcel som len poďakovať našej tvrdo úsilne pracujúcej spravodajkyni za prácu, ktorú odvádza v mene výboru. Dôležité, že ste sa znova zmenili o otázok, e, otázke dát verejného sektora, pretože ja mám dojem, že je tu silné presvedčenie, že musí byť viac výnimiek, e, pokiaľ ide o tieto dáta, pretože na začiatku sme sa domnievali, že GDPR nariadenie môže byť jednou vecou, ale že tie dáta eh, verejnosti by sa mohli vyhnúť eh, tomu prístupu otvorenému, verejnému. Eh, musíme vysvetliť, že toto je kľúčové vo viacerých krajinách, nie len jednej, a preto je možné a aj priateľné uchovávať tieto údaje na viacerých miestach, tak osobné ako aj neosobné. Ale ešte veľa vecí je pred nami aj rokovanie s radou. Takže veľa šťastia. Anna Maria, nakoniec, ďakujem pekne. Ďakujem za podporu, kolegyne, kolegovia. Som rada, že spolupracujeme. Kistel, vysvetlila som otázku zmiešaných dátových súborov, dátových sád. Nikto nechce podkopávať GDPR. Mimochodom, my nemáme možnosť meniť rozsah pôsobnosti GDPR. GDPR bude tak či tak celoplošne implementované v Európe. Bude sa vzťahovať na všetky osobné údaje, pokiaľ ide o deanonymizáciu údajov. E, ďakujem pekne za pripomienku tej ústretovosti e, z mojej strany a my definitívne objasníme v texte. V prípade deanonymizácie dát by nemalo dochádzať k zneužívaním. GDPR sa bude uplatňovať, ako komisia povedala, v momente, vo chvíli, kedy budú spadať pod definíciu osobných údajov. Verejné obstarávanie, Chápem obavy, treba to ale objasniť. Komisia tak spravila čiastočne. E, poprvé, nemôžeme meniť smernicu o verejnom obstarávaní, nemôžeme meniť rozsah, nemôžeme meniť nič. E, Nevrám, že to navrhujete, ale chcem len povedať, možno som to nesprávne pochopila, ospravedlňujem sa. Ale bolo spomenuté, že tu môže byť zmetok. Niektorí kolegovia môžu mať obavy ohľadom toho, ktorá legislatíva sa uplatňuje a ja z dôvodu jednoznačnosti chcem povedať, že smernica o verejnom obstarávaní bude naďalej prežívať, naďalej fungovať bez ohľadu na to, čo tu spravíme. Nie je tam žiadna, žiadna kolízia, ale je tu obava, na ktorú treba podľa mňa zareagovať zo strany spoločnosti v Európe, ktoré sa zúčastňujú v obstarávaní, ktoré chcú vedieť, ako náhle sa ocitnú v procese verejného obstarávania, či budú musieť iným spôsobom uchovávať a spracovávať tie svoje dáta, alebo či budú musieť iného poskytovateľa e, využívať, alebo či to dáva do cloudu, alebo akým spôsobom, či to nepôjde cez jedného poskytovateľa v rámci členského štátu. Je dôležité ujasniť si, že v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia verejný sektor a verejné obstarávanie je súčasťou tohto návrhu ale niečo navrhneme na úrovni úvodných ustanovení. Naozaj som počula tie obavy. Pozrieme sa na to, čo sa dá spraviť. Smerom na EKR ďakujem za podporu. Je veľmi dôležité, aby sme mali jasnú, jednoznačnú líniu. Ako povedal aj András, e, voči rade, pretože to je záležitosť, kde je rada najcitlivejšia. Takže prosím, dajte mi priestor na rokovanie, manevrovací priestor. E, ďakujem pekne za ten prísľub, takýto dôrazný, pokiaľ ide o zachovanie širokého rozsahu pôsobnosti. Ako som už e, povedala aj na začiatku, e, nechceme to nejakým spôsobom podkopať alebo urobiť to slabším. Chceme, aby to bolo silné nariadenie. Ďakujem Dita v podobnom duchu za to, že si uviedla, že GDPR a voľný tok údajov nie sú v rozpore. Zaregistroval som, že verejné obstarávanie je pre teba veľmi dôležité a budeme to zohľadňovať. Uvidíme, ako to spravíme konkrétne. Marko Zulo, EFD. Áno, musí to byť e, odolné aj do budúcnosti. V takomto duchu sme pristupovali k textu s pokorou, uznávajúc, že technológie inovácie idú rýchlejšie, predbiehajú politické dianie a preto treba poskytnúť právnu istotu, aby to bolo aj do budúcnosti v poriadku. E, meníme článok 9, e, dobu preskúmania, aby sme si dali väčší priestor upraviť, preskúmať, posúdiť, zmeniť v prípade, že príde k nejakým zlyhaniam na trhu. V tejto chvíli nevnímame takúto hrozbu. Potom by som rada všetkým pripomenula, že hovoríme o vzťahoch B2B. B2B nejde o ochranu spotrebiteľa, ide o vzťahy medzi subjektami, podnikmi, vzťahy medzi užívateľmi a poskytovateľmi služieb. Veľké, malé spoločnosti. Veľa sme dali do časti, ktorá sa týka prenositeľnosti, portability a etických kodexov. Je tam vlastne celé prebrané pozmeňujúce, znenie pozmeňujúce návrhu, pokiaľ ide o malé podniky, malé stredné podniky, aby mohli sa zúčastňovať. Ja podporím výrazne takéto pozmeňujúci návrh. Dúfam, že som všetko pokryla čo spomenuli kolegovia. Pracujeme ďalej spolu. Vždy som mám k dispozícii bilaterálne, spoločne stretneme sa na technickej úrovni, myslím, v ďalšom kroku, aby sme si to vyjasnili. Ďakujem pekne sekretariátu, právnemu poradcovi. Niektoré nedorozumenia veci, ktoré si vyžadujú objasnenie, priblížite časový harmonogram. Dúfam, že sa nám podarí dodržať náš harmonogram a že 4. júna na výbore budeme hlasovať. Ďakujem. Ďakujem pekne a ešte predtým sa budeme zaoberať kompromisnými pozmeňujúcimi návrhmi počas našej majovej schôdze. Tým môžeme uzavrieť tento bod a zároveň aj rannú časť schôdze. Ďakujem veľmi pekne všetkým vrátane tlmočníkov a vidíme sa o pol tretej pobede. Ďakujem pekne.